vo Wuhan. Teraz Európska únia niečo robí. 100 tisíce žiadateľov o azyl už v EÚ sú legálne, takže musíme prejaviť aj voči nim solidaritu. Zdravotné opatrenia pre nich. Ale zaznamenávame alebo teda nevidíme, že by EÚ posielala peniaze do Karagui, kde je prepukla malária a podobne. A to, ale to už prebieha celé 10 ročia a nič sa nedeje. Komisia pracuje, chce dať miliardy eur, ktoré zasiela rozvojovým krajinám na riešenie COVID-19 a do tej e, priepasti, ktorou je Afrika. To je v podstate bezodná priepasť a sú obrovské problémy v Taliansku, v Španielsku s koronavírusom a tam sa im hodia iba omrvinky. E, my máme 6 milión eur, sme dostali vo Flámsku. To svedčí o tom, ako vyzerá eurokracia. A čo to znamená? Hovorí sa o humanitárnych opatreniach po celom svete ale keď je ohrozená Európa, tak Európa zlyháva. radšej robí niečo pre ľudí na inom konci sveta ako pre vlastných. Ďakujem pán Deman. Teraz na minútu a pol um, dostane slovo pán Johan van Overtveld. Kolegovia, predovšetkým by som sa chcel poďakovať, e, teda mysleť na tých, ktorí umreli a na pozostalých. Mm a poďakovať sa všetkým tým, ktorí pracujú v zdravotníctve za e, naozaj obrovské snahy, ktoré vynakladajú počas tejto pandémie. E, následne bude veľká hospodárska kríza, horšia ako bola finančná kríza podľa mňa a je len logické, že vlády musia všetci prispieť svojou mierou a vytvoriť najlepšie podmienky pre hospodárskú obnovu. Bude to ťažká, e, náročná situácia. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo potrebuje zdravotníctvo, ale je potrebné zabezpečiť aj zachovanie pracovných príležitostí a dobrých e, životných podmienok Eh, čiže to je súčasťou tých veľkých balíkov, ktoré sa tu riešia. Eh, musíme mať určité prechodné obdobie, musíme mať väčšiu mieru inovácií, zvýšiť našu konkurencieschopnosť, čiže musíme sa zamerať na našu stratégiu ekonomického oživenia. Samozrejme, podporujeme balík euroskupiny, potrebujeme tieto finančné veľké e, vklady z ECB, Európskej centrálnej banky. Takže kolegovia, žiadam vás o solidaritu. Solidaritu členských štátov, regiónov. Potrebujeme finančné prostriedky, potrebujeme opatrenia tam, kde sú najpotrebnejšie a takisto musia byť čerpané tieto prostriedky. Ďakujem pán kolega Overtveld a teraz pani Dali na jednu minútu. Samozrejme Európska únia nespôsobila vírus, ale neurobiálny kapitalizmus zbrzdil našu schopnosť riešiť a obmoziť tieto škody. Nechali sme našich zamestnancov vystavených e, riziku bez toho, aby mali ochranné prostriedky. Podrili sme e, centra prevencie pri vykonávaní ich práce. To všetko spôsobilo škody. Takže ak chceme reagovať na túto krízu nejakým dosta, do, e, dočasným pozastavením oča, určitých opatrení, to naozaj určite to nevyrieši. Je to patetické, je to presný opak solidarity a nedostatočné uh, finančné prostriedky 500 uh, e, miliardov pre jasné podmienky znamená, že ľudia nedostanú tieto peniaze a neskôr to zaplatia. To nič nevyrieši. To bude vlastne koniec Európskej únie. Potrebujeme radikálne zmeny, potrebujeme neutralizovať amortizáciu dlhu, potrebujeme úverové linky s nulovou sadzbou, znižiť vojenské výdaje a tak ďalej. Takže prosím vás, prestaňme už hovoriť veľkými slovami. Ak máme naozaj záujem o solidaritu, prečo sme z greckých ostrovov nepresunuli žiadateľov o azyl? Prečo sme nehovorili proti sankciám, ktoré poškodzujú ľudí v Grécku? Nie Číňania, ktorí podrývajú Európsku úniu. My sami si ju podrývame. Daily. Ďakujem pani Daly. A teraz na dve minúty pán Kaspari. I keď uh, to mohlo byť viac a rýchlejšie, ale uh, celé týždne uh, vidíme v Európskej únii napriek tomu veľa solidarity. Niektoré členské štáty ale vyvolávajú dojem a snažia sa vyvolávať dojem, že Čína alebo Rusko pomáha viac ako európske členské štáty. Mali by sme teda neustále spomínať príklady pomoci a solidarity, čo poskytujú európske štáty vo forme peňazí, e, lekárov, lekárskej pomoci alebo zdravotníckých pomôcok. Musíme teda korigovať tieto nesprávne výpovede o údajnej pomoci niektorých štátov zvonka. A mali by sme sa vyhnúť v parlamente e, starým sporom. Niektorí žiadajú peniaze bez akýchkoľvek podmienok, niektorí sa boja novej trojky, ale Eh, keď sa pozrieme na európsky rozpočet a ak sa dohodneme v európskych inštitúciách na pláne obnovy, eh, tak to bude spoločný postup, v ktorom nikto nebude prehlasovaný, eh, kde sa nikomu nič nebude diktovať, ale spoločne sa dohodneme na spoločnej ceste a spoločná cesta by mala zmysel, aby sme mali istotu, že E, opatrenia v jednom členskom štáte nepôjdu politicky proti opatreniam v inom členskom štáte. Musíme naďalej e, zachovať opatrenia ochrany pre občanov, ale zároveň by sme mali občanom vrátiť čo najviac osobnej slobody. A pomohla by nám v tomto aplikácia, ktorú aj žiadame v uznesení. Takáto aplikácia by mala byť e, skoordinovaná na celoeurópskej úrovni, aby bola v súlade s predpismi všetkých členských štátov, aby sa dalo s touto aplikáciou cestovať cez hranice ak sa teda rozhodneme o decentralizovanom ukladaní údajov z tejto aplikácie, tak by, sme, tak by to nemalo viesť k tomu, že Google alebo Apple zablokujú tento projekt. E, dohľad by mala, byť, e, by mala mať naša demokraticky zvolená komisia, pretože tá určite to zabezpečí e, lepšie ako takéto subjekty zvonka. A teraz na dve a pol minúty pán Lauro Turu. Pedro Sanchez a raison et vous avez raison Pani Vanlaj, máte pravdu, keď hovoríte, že Európa potrebuje Maršalov plán, ak nechce padnúť do hrovšej krízy, ako bola kríza v roku 29. Prvý Maršalov plán predstavoval iba 4 hrubého národného dôchodku. E, dnes žiadna krajina sama nemôže zafinancovať takýmto obrovským prostriedkami. Žiadna krajina nebude mať potrebné e, zdoje. E, toto sa musí financovať z dlhu a jednotlivé štáty by boli, ten dlh by bol malý a trvalo by to krátko. Teda aké riešenie na Európskej únii potrebné hľadať zdroje. Musíme si spomenúť to, e, čo spravil Roosevelt. Krajina bola v zlom stave. Roosevelt vytvoril milión pracovných miest a, a strojnásobil federálny rozpočet. Strojnásobil federálny rozpočet za niekoľko rokov. Ale Roosevelt chcel mať vyvážený rozpočet a aby mal vyvážený rozpočet, tak vytvoril nové zdroje. Vytvoril federálnu daň zisku a zdanil najbohatších na federálnej úrovni. Prvé roky mu to nič nedalo. Akceptoval zadlženosť, vydal dlhopisy, vydal vydala dlhopisy niekoľko rokov, ale potom, keď ten plán sa rozbehol, tak potom tieto dane priniesli príjmy a mal rozbož, vyvážený rozpočet. My sme spraviť niečo podobné, podobné, mali by sme mať nové zdroje. My predstavujeme, e, mali sme 40% daňové príjmy, teraz to 20%, pretože e, zdaňovanie ziskov bolo z, o, menené, znížené na polovicu, miesto toho, aby to bolo zdvojnásobné. Musíme bojovať proti daňovým únikom, trošku z, z, zdaňme e, finančné transakcie. Chceme mať rozpočet, ale tie krajiny chcú mať aj väčšiu ekologickú dohodu a nebudú to blokovať. Musíme mať maršalov plán. Pani van der Leyen, nebojte sa, buďte odvážna, buďte rozveltom, Potrebuje maršalov plán pre pracovné príležitosti aj pre klímu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Lareturu. A teraz dve minúty, pán kolega Ferhofstadt. Uh, Chcem sa poďakovať eh, predsedničke komisie pani van der Leyen, ktorá tu už nie je. A e, prečo no? Lebo ja si myslím, že správne hovorila o povinnostiach o úlohách, ktoré si plnia zdravotníci, ale kladieme si otázku, či my, my politici si plníme svoje úlohy. Ja som netom o, o tom taký presvedčený, pretože už prebeh odbehli celé týždne, celé týždne diskutujeme o Európskom maršalovom pláne. Moja otázka znie, na čo čaká Európska komisia? Na čo čaká? Prečo nemôže predložiť tento e, európsky plán obnovy a rozvoja. Na čo čaká? Na čo čaká na Európsku radu? Potom môže ešte čakať 8 rokov, tak ako je to s bankovou úniou, pretože ešte stále nemáme bankovú úniu. Európska rada sa hrá ping-pong. Vo februári na Euroskupine sa nevedeli dohodnúť na tomto pláne. Poslali to na Európsku radu. Potom v marci Európska rada to poslala späť na Euroskupinu. Potom Euroskupina v apríli pred niekoľkými dňami sa nevedela dohodnúť na tej časti plánu a zase to poslala na Európsku radu. Takže môj odkaz na Európsku komisiu je, toto musí jednoducho prestať. Máte právo iniciatívy, takže zoberte na plecia svoju zodpovednosť a predložte niečo, čo podporí plenárka tu. E, Európsky plán obnovy a rozvoja nie, ktorí zarušujú členské štáty, tie už aj tak nemajú žiadne peniaze, tie budú v deficite, ale jednoducho na základe nových vlastných zdrojov. Je to historický okamih pre Európsku komisiu. Potrebujeme Delorov, typ iniciatívy Delorsa. Spomínate si na neho. Bola veľká kríza, ekonomická kríza a on začal s jednotným trhom a vyťahlo ho to z krízy. A to isté potrebujeme teraz. Európska komisia musí konať a nie čakať na nejaké výsledky rady, rada sa nerozhodne. Ďakujem veľmi pekne, kolega Ferhofstadt. A teraz 1,5 minútu, kolega Beck. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Ludvík 16. bol na poľovačke, keď mu posol oznámil útok na Bastilu a on povedal, že to je revolta a on ďalej a Ludvi, Ludovi 16, 14 si ďalej poloval a my tu diskutujeme. My by sme mali radšej hovoriť o záchrane Európy. Ešte vo februári sme hovorili o o ľudských právach na, na Madagaskare a v Madride povedal e, jeden veľký, vysoký predstaviteľ v Madride, že majú len hrstku chorých na koronu. A, a to, ale teraz e, tento, ta, ta, ta, toto je, to sú kolektívne dôsledky všetkých týchto um, fantázií bezmocného pa, e, pacienta. Európa sa utie utieka k chorobe a teraz táto kríza poukazuje na to, že Európa je chorá a preto je nachylnejšia na choroby. Tuto proráta umiera viacej ľudí ako všade inde vo svete. Japonsko, Tajván, Južná Korea. Aj keď sú, tak, keď sú veľmi blízko nákaze, veľmi rýchlo poskytli testy, masky a preto tam umrelo menej ľudí a aj hospodárstvo hospodárska škoda je nižšia. Aj východná Európa má menej mŕtvych, lebo Viktor Orbán a ostatní sa starali o svoju krajinu a nie len o celý svet. Západná Európa však napriek tomu zlyhala, pretože nereagovala na varovania, nezaobstarala ochranné prostriedky, skôr ich ničila a potom si sem privážala e, e, e, gastarbeiterov. Ale čo? My všetci vedia, že potrebujeme viacej Európy. Prečo? Pretože tak ako Ludovit 16 nereagoval na varovania, tak aj my nereagujeme. Nemáme rezervy, nemáme zdravotnú politiku, ktorá by vo vhodná. A prečo? Áno, a teraz by sme mali mať spoločné dlhy, každý podľa svojej potreby, no a potom ručiť každý bude tak, ako mu je to umožnené. A kým sa mm, to udeje, tak by e, Európska centrálna banka mala tie peniaze jednoducho e, vytlačiť. Ale nie je to bláznostvo, nemali by sme radšej tieto, e, tieto e, dlhy optimalizovať, e, ako, ako človek môže skrachovať. Ernest Hemingway povedal dvo, dvomi spôsobmi. Najprv veľmi pomaličky a potom zrazu človek skrachuje. A ako sa vyliečiť? Nie tým, že sa budeme utiekať k chorobe a že potom skočíme spolu všetci do mora, ale tým, že si vytvoríme spoločnú záhradu a nie záhumienky. Ďakujem veľmi pekne teraz, člo, e, teraz kolega Epping. Ďakujem, pán predseda. Videli sme, že eurozóna je teraz zónou diskusie, e, pokiaľ ide o e, tzv. koronabondy, čiže dlhopisy, ktoré majú riešiť krízu. Podľa mňa je to samozrejme normálne, Ehm, že krajiny diskutujú, ale problémom eurozóny, pán Ferhostad, je samotné euro. Jednotná mena to je ilúzia. Nemôžu byť členmi všetky krajiny. Také niečo v histórii nikdy neexistovalo, pretože rozdiely medzi krajinami sú obrovské a euro iba e, prehlbuje tieto rozdiely. Existujú rôzne emócie, e, zatrpknutosť mnohí teraz žiadajú aj európske dane, európske uh, úrokové sadzby. Ale uh, to je presne to, čo hovoril pred chvíľkou pán uh, Beck. Je to skok z útesu. Eurozóna sa stáva väzením z rôznych dôvodov. Portugalský premiér povedal, že Holandsko by malo odísť z eurozóny. Nuž, ďakujeme za návrh. Budem na to myslieť, pretože vidím, že sú tu um, dobré návrhy. Konečne sa musí zastaviť tento čas uh, rozširovania a prehlbovania dlhov. Mik Velas, nech sa páči. Uh, táto epidémia priniesla veľkú nerovnosť. Uh, Pani von der Leyen povedala, že musíme teraz e, zmeniť naše správanie. Vy ste ďakovali tým kľúčovým pracovníkom a ako ich teraz odškodníme za to, že celé roky boli nedostatočne platení. Nemôžeme sa vrátiť e, do predchádzajúceho stavu, pretože ten bol zlý. E, bol to neoliberalizmus a neoliberalizmus to je presne to, čo je v neporiadku v Európskej únii Taliansko, Írsko mali veľké e, dlhy, Nemecko im zabuchlo dvere do tváre, hovorilo sa o solidarite, ale nič nefungovalo. Keby eurozóna vydávala svoje dlhopisy, nevyhovovalo by to silným štátom, ale teraz je na čase, aby sme sa konečne rozlúčili s neoliberalizmom. Vaše uznesenie hovorí o zastavení čínskej propagandy napríklad. Um, a teda čo, čo, čo sme tým chceli povedať? Um, ďakujem, pán Wallis. A teraz pán Deli na dva, dve minúty. Az Európai Unió történetében Kolegyne, kolegovia, poslanci, poslankyne, v histórii Európskej únie sme ešte nevideli takúto krízu, je to niečo bezprecedentné a tento vírus sa nevyhne nikomu. Boli sme nutení zmeniť e, svoje návyky, boli sme donútení spomaliť svoj život, svoj životný rytmus. Sme oddelení od našich blízkych, ktorí nás teraz potrebujú a teraz potrebujeme skutočný európsky prístup a rieš, európske riešenie, aby sme mohli riešiť túto krízu. Ale zdá sa, že ani takáto tragédia nezabráni ostatným, aby útočili na národné vlády. Stále tu niektorí znášajú obvinenia, že ehm, E, niektorí diktátori e, zastavujú prácu národných parlamentov, ale maďarský parlament e, pracuje na plnú kapacitu. Ale vidíme, že nie každý národný parlament teraz pracuje naplno. Ani Európsky parlament nepracuje naplno, ale napríklad maďarský parlament funguje v súlade s maďarskou ústavou. Snažíme sa chrániť našich ľudí a snažíme sa zmierňovať dopady na maďarskú ekonomiku. A E, vláda dostala legálny mandát od parlamentu a ústavný súd takisto monitoruje činnosť vlády. Táto téma by preto nemala byť teraz na programe rokovania. Malo by sa hovoriť o kríze. Mali by sme sa zamýšľať nad tým, ako pomôcť najzraniteľnejším členom spoločnosti a takisto e, najzasiahnutejším štátom. Ďakujem, pán Dili. Teraz pani Regner, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí tak ako sestra Esther de Lange bojujú v prvej línii proti pandémii. Ďakujem všetkým, ktorí mm, sú na pracovisku a starajú sa o to, aby sme boli zásobovaní základnými potravinami a vecami. 75 ľudí, ktorí teraz udržiavajú systém, sú ženy. Sú to pracovné miesta, ktoré sú relevantné pre systém, ale nie sú dostatočne odmeňované. A takisto ženy sú teraz vystavené viac domácemu násiliu počas karantény a preto potrebujeme pragmatické opatrenia rýchle pre ochranu týchto osôb. Je potrebné chrániť ženy aj deti pred domácim násilím. Mnohé ženy, ktoré sami vychovávajú e, svoje deti, teraz pracujú a zároveň e, deti vyučujú doma. No už toto sú praktické problémy, ktoré prináša so sebou sociálna neistota. A my teraz sa musíme zamýšľať nad tým, ako toto riešiť a ako mm, mm, pomôcť. Táto kríza je krízou žien. OSN to už povedali. Je tu nebezpečenstvo, že táto pandémia vynuluje pokroky, ktoré sme dosiahli v emancipácii žien v minulosti. Musíme teda dať pozor. Po finančnej kríze sme zachraňovali banky, teraz musíme zachrániť reálne hospodárstvo a zamestnancov a preto eurobondy sú dobrým začiatkom. Potrebujeme skutočnú solidaritu, skutočnú súdržnosť teraz. Ďakujem pani Regner, teraz pani Pagazau Urtundua na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Hovorilo sa tu, zazneli slova vďaky pre osoby, ktoré nám pomáhajú. To je naša povinnosť ďakovať, ale musíme zároveň pripravovať konečne odpovede, aby sme si zariadili nejakú budúcnosť. Ehm, Európska únia je výsledkom krízy a vojny naši starí rodičia založili tento parlament a tieto inštitúcie. Existujú mocnosti vonku, ktoré chcú zneužiť našu nestabilitu, ak nebudeme zjednotení, ak sa budeme oddávať naďalej národným egoizmom, ak budeme počúvať sirény fanatikov. Musíme žiadať tento parlament musí žiadať, aby sa využilo každé možné opatrenie, aby sme vyriešili zdravotníckú krízu, aby sme pomohli rodinám a podnikom. Nemôžeme obmedziť e, e, našu prácu teraz musíme zachraňovať. Životy, pracovné miesta, aj budúcnosť mladých. Komisia vymenovala dobré opatrenia, áno, dohoda Euroskupiny je dobrá, ale nestačí to, nestačí to pretože každý deň sa objavujú nové výzvy v tejto kríze a preto potrebujeme plán ekonomického obnovy, ktorý bude masívny, najväčší, aký kedykoľvek bol schválený. Musíme ho financovať z existujúcich nástrojov, ale zároveň aj z nových dlhopisov pre obnovu, ktoré budú e, ručené e, za ktoré bude ručiť európsky rozpočet. Teraz nemôžeme trocháriť, musíme um, ukázať, že Európska únia e, niečo robí a bude robiť. Budeme aj v budúcnosti spolupracovať. Naši starí rodičia bojovali za to, aby mohli vzniknúť tieto inštitúcie, bez ktorých by sme dnes boli absolútne bez, bezmocní, bez pomoci. Naši starší spoluobčania teraz umierajú. Musíme nájsť nejaké nové politiky, aby sa toto už neopakovalo, aby sme už nemuseli oplakávať e, v budúcnosti obete. Ďakujem pani Pagazau Untundua a teraz pán Gojking na jednu minútu. Ďakujem. Najskôr chcem zdôrazniť, že e, samozrejme e, myslím neustále na obete a ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú v každej krajine. Chcem sa viedeť k tomu, o čom máme hlasovať. Bohužiaľ budem hlasovať proti z jednoho jednoduchého dôvodu E, v Poľsku sa mali konať e, prezidentské voľby. E, hovorí sa tam o umelom prerušení tehotenstva. Toto tam nepatrí. My máme hovoriť iba o tom, ako bojovať proti pandémii. Ostatné veci sú síce dôležité, ale môžeme sa k ním dostať neskôr a riešiť ich neskôr. Okrem toho by sme sa nemali pozerať do budúcnosti, ale pardon, do minulosti, ale musíme sa pozerať dopredu ako sa pripraviť, aby boli v stredobode e, deti napríklad, záruka pre deti, posilnenie kúpyschopnosti občanov, peniaze musia ísť priamo európskym rodinám, európskym občanom. Toto je môj apel. Ďakujem, bohužiaľ jedna minúta je príliš krátko na to, aby som sa vyjadril. Ďakujem. E, to sme nerozhodli my. Vaša politická skupina nahlásila na vaše vyjadrenie jednu minútu. Teraz pani kolegyňa Pereira, e, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, my teraz píšeme knihu e, histórie, ktorú si budú čítať naši vnúci a naše vnúčky. Je to rozhodujúci okamih starý kontinent, e, zdá sa, je stále zraniteľnejší. Na jednej strane tu máme prejavy solidarity, na druhej strane aj egoizmu. Aké dedičstvo zanecháme budúcim generáciám? Skutočnú úniu alebo iba rozštiepenosť, byrokratickú mašinériu alebo nejakú nádej? Bude to Európa severa, severu a juhu? Alebo skôr nejaké slovanské združenie, baltické združenie alebo Iberské združenie. Bohužiaľ máme tu takéto línie, ktoré nás rozdelujú, ale zároveň vírus nepozná hranice a preto nemôžeme ostať rozdelení. Spojené štáty spochybňujú všetky vzťahy, ktorým sme doteraz dôverovali. Nehovoríme už o žiadnych ekonomických hrozbách, ktoré prichádzajú z Číny. sú to hrozby pre naše podniky. My teraz prežívame veľkú neistotu a jediné, čo je isté, je, že bude pretrvávať neistota aj v budúcnosti. A preto by sme mali um, prekonať to, čo nás rozdeľuje. Tak ako povedal pápež František, sme všetci na jednej lodi každý, každý sa snaží si riešiť problémy sám a každý je stále slabší a slabší v dôsledku tohto. A my musíme sa konečne splniť. Európa to je demokracia, to je sloboda, to je najlepší spôsob, ako žiť. A preto teraz musíme podporiť tí, tých, ktorí prežívajú ťažké časy, či už sú to mladí, nezamestnaní alebo starší občania, alebo podnikatelia, ktorí bojujú o svoj podnik musíme obnoviť náš priemysel a musíme dať opäť nádej. Nesmieme dopustiť, aby Európa bola obeťou tejto pandémie. Ďakujem pani Pereira. Teraz pán Pedro Silva Pereira. Mikro. Ďakujem pekne. Pán predseda. Eh, Európske hospodárstvo eh, zažíva veľkú neistotu, ako keby prichádzali tsunami z rôznych smerov. Vidíme, že toto je iba akýsi vrcholok e, ľadovca, začiatok tej veľkej vlny, ktorá nás zaplaví. E, ak nebudeme konať teraz e, odhodlanie a jednoznačne, tak e, nás tá vlna zasiahne v e, plnou silou. Musíme prijať teda spoločné uznesenie. Je tu jasná správa, odkaz pre radu, aj pre komisiu, ale odkaz aj pre tie menšinové vlády, ktoré blokujú e, väčší prejav solidarity. Potrebujeme plán obnovy hospodárstva a potrebujeme, aby bol náležite zafinancovaný. A preto potrebujeme viacročný finančný rámec ktorý nebude postihnutý škrtmi, ale navýšením položiek. A takisto potrebujeme e, v podstate dlhopisy, ktoré vydá Európska centrálna banka s cieľom oživenia hospodárstva a e, cez ktoré môžeme financovať tieto nástroje opatrenia, aby sme sa nedostali rovno, aby sme nevkračali rovno do ďalšej krízy. Musíme počúvať ľudí, ľudí, ktorí jasne hovoria, že už nebudú akceptovať e, nacionalizmus, ktorý zabráni pokroku v Európe. Ja stojím po boku e, z ľudí a chcem... Ďakujem, pán Silva Pereira. Pán Knotek na dve minúty. Pán Knotek, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Ševčovič, že ste prišli medzi nás na úvod. Dovolte vyjadriť úctu všetkým, ktorí prispievajú k zvládaniu tejto náročnej situácie. V prvej časti môjho vystúpenia by som chcel podporiť druhý balík reakcie na koronavírus, ktorý pripravila komisia. Pripravila ho rýchlo a v súlade s odporúčaniami výboru regi parlamentu príjma opatrenia, ktoré riešia naozaj skutočné potreby občanov. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu. V druhej časti by som vás chcel upozorniť na dve veľké príležitosti, ktoré súvisia s COVID časť energetického sektora, priemyselného sektora sa dostala do zásadných existenčných problémov a vystavuje sa riziku, že bude absorbovať negatívne dôsledky COVID krízy a zvýši uhlíkovú stopu. Spomeniem uhlíkové regióny, regióny, ktoré závislia od uhlia a od cestovného ruchu. Energetika a ťažký priemysel musia prežiť tak, aby boli dostatočne robustné a prežili prechodné obdobia. Preto vítam a vyzývam vás, aby ste predložili krátkodobé pozastavenie fungovania systému z obchodovania s emisiami na roku 2022. Tak by ste zachovali pracovné príležitosti a zabránili zvyšovaniu energetickej chudoby v EÚ. Stabilizujete tým podniky v regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté e, prechodnými opatreniami e, musíme rešpektovať tieto potreby. Chcel by som upozorniť takisto aj na Európsky jedinečný sektor, ktorý kombi- Európske kúpele, ktorý kombinujú zdravotníctvo e, a cestovný ruch sú tu špecifické e, potreby, pre všetkým po e, COVID-19 kríze, pretože takisto aj kúpele majú ťažké problémy a vyžadujú si silnú podporu a iniciatíva komisie v tejto oblasti by bola viac ako vítaná. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Knotek. A teraz kolega Fidanca. Ďakujem, pán predsedajúci keď budeme prelievať krokodílie slzy, tak e, sa táto kríza neskončí. Musíme zmeniť svoje priority a reagovať okamžite. To, čo chýbalo na začiatku krízy, keď si mnohí mysleli, že COVID-19 je iba talianský problém. Dnes sa už zaručuje flexibilita verejných e, financií ECB sabotovala predtým talianskú e, vládu, teraz už spolupracuje, lepšie neskoro ako nikdy. Musíme ale jasne povedať áno pre fond e, e, pre obnovu, ale nechceme ESM. My ho už poznáme a nechceme ho. Pokiaľ ide o ekologický dohovor, nechceme nové povinnosti ekologického charakteru, pretože budú poškodzovať naše podniky. Chceme len dobré investície a zároveň Chceme brániť e, brániť naše hranice, pretože naši občania sú teraz zavretí doma, ale e, nechceme už migračného hrozovania. Ďakujem veľmi pekne a teraz kolega Peter z dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení e, poslanci. Dnes Európa stojí pred najväčšou krízou od čias druhej svetovej vojny, dennodenne v nemocniciach a e, dô, dô, domovou dôchodcov zomierajú tisícky ľudí a ľudia nechápu, prečo niektoré členské štáty nepreukážu viacej solidarity. Tento parlament dnes a zajtra zajtra má šancu Európanom ukázať, že Spoločne môžeme bojovať proti tejto kríze a preto je dôležité, aby toto, e, toto spoločné uznesenie bolo prijaté veľkou väčšinou. My v plnej miere podporujeme obsah tohto uznesenia. Musíme postupovať proti tejto kríze. Spoločne musíme zaviesť ďalšie opatrenia v zdravotníckom sektore, ale musíme podporovať SZČO a malé a stredné podniky v tejto tejto dobe a musíme spoločne sa zasadzovať za to, aby sme pre presadili taký rozpočet, ktorý nikoho nenechá na pospas. Nikto nie je na vine a preto musíme mať takú politiku, ktorá podporí trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a obehové hospodárstvo. A myslím si, že po tejto rozpráve a po tom, čo prediskutujeme e, pozmeňovacie návrhy, že tento návrh nielen príjmeme, ale že ho aj implementujeme v zmysle všetkých európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Peters. A teraz pani kolegyňa Spúrek, 1,5 minúty. Musíme neustále pripomínať, že ľudské práva sú základom našej únie. Je to základ, ktorý nesmieme zničiť, nesmieme ho spochybňovať. V prvom rade Vždy, keď príde pandémia, e, začne obrovská ekonomická kríza. Ľudia sú chorí, strácajú prácu a e, nemocnice bojujú s veľkou odvahou samozrejme proti pandémii, často bez veľkej podpory a niektoré štáty zneužívajú takúto situáciu e, na porušovanie ľudských práv. Ak napríklad Orbán začne obmedzovať práva LGBTI osôb alebo Ehm, premiér Kačínsky eh, eh, chce obmedzovať práva žien, nuž musíme eh, protestovať. Pripomínam, že ženy v Poľsku už teraz majú stiažený prístup k interrupciám aj k modernej antikoncepcii, chýba aj dobré sexuálne vzdelávanie a výchova. Ehm, Poľsko nám teraz ukazuje, že prioritou EÚ musia byť aj naďalej práva žien, aj práva LGBTI osôb. E, rovnosť osôb, e, na to majú právo všetkých. A tieto obmedzenia, ktoré sa teraz zavadzajú, budú e, zasahovať najmä ženy, ktoré sú už diskriminované zákazom interrupcií. Sú to najmä ženy vo vidieckých oblastiach, ktoré tým najviac trpia. A ak Európska únia na toto zabudne, vznikne únia viacerých rýchlostí. E, práva musia mať e, všetci bez ohľadu na to, či žijeme v Barcelone, alebo v Štokholme, alebo vo Varšave. Ďakujem a teraz pani, Spú... E, ďakujem pani Spurek. Ďakujem pekne, pán predseda. Práve sa nachádzame v dobe, kedy hovoríme veľmi veľa o solidarite Avšak na nešťastie zásadou solidarity je, že musíme dokázať, že to je viac ako retorické cvičenie, že to naozaj e, je o tom, že sa staráme jeden o druhého, že máme solidaritu, ktorú potrebujeme v našich malých komunitách, potrebujeme solidaritu medzi našimi krajinami, medzi štátmi Európskej únie. A práve toto, čo sa týka solidarity, to je súčasť Európskej únie. To, je, to sú tie hodnoty, ktoré sú našim základom, ale táto kríza sa dotýka nás všetkých. Ale nie všetci máme rovnaké šance a nástroje na toto rovnakým spôsobom reagovať, pretože 22% obyvateľov EÚ je vystavené riziku sociálneho vylúčenia, 25%, teda to je jedna štvrtina európskych tých detí, ktoré sú vystavené chudobe a táto kríza má dopad na všetkých ľudí v Európe, ale týka sa najmä tých ľudí, ktorí sú veľmi často neviditeľní v našej spoločnosti. A v tých chudobných domácnostiach je veľmi ťažké dodržiavať sociálny odstup. A aj diskriminácia v prístupe k informáciám. A títo ľudia naozaj majú väčšie riziko ochorieť trpieť a byť vylúčený zo spoločnosti. My budeme naozaj potrebovať lepšiu solidaritu, aby sme čelili tomuto vypuknutiu vírusu a naozaj budeme e, potrebovať aj to nariadenie z 223 a budeme potrebovať ďalšie finančné prostriedky e, a musíme znížiť administratívnu záťaž tak, aby sme reagovali včas a aby sme to komunikovali voči európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Pislár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 Áno, e, táto, táto kríza e, s koronou tu e, spôsobila veľmi veľa obetí. A aj Európske centrum ECDC je Európskou agentúrou, ktorá sleduje cieľ po podporiť boj proti infekciám a ECDC v januári vydalo varovanie prípadné Dopady vírusu korony sú značné a bude to mať pravdepodobne za následok rozšírenie tohto vírusu a bez, e, e, bez e, potrebnej prevencie to bude mať veľké dopady. A ECDC dennodenne bola v kontakte s komisiou. Napriek tomu sme túto prevenciu nezaviedli, tieto dotknuté územia sme neuzatvorili, tiež sme potom nevysledovali tých cestujúcich, ktorí boli chorí a to malo jednoznačné dopady. A teraz musíme naozaj prevziať zodpovednosť. To musí urobiť predsednička komisia. Keď to nedokáže, tak by mala odstúpiť. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Ross, teraz pán kolega Hanzen. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, COVID-19 je pohromou hospodárskou, ekonomickou, ľudskou pre mnohých z nás bezprecedentnou. E, na celom svete malé a stredné podniky predpokladajú, pardon, Svetová ehm, mm, zdravotnícká organizácia a Svetová obchodná organizácia hovorí, že okolo 13 až 40 klesne medzinárodný obchodný stok. OSN hovoria o tom, že možno bude nedostatok potravín. Všade vo svete vlády prijali reštriktívne opatrenia pre obchodné aktivity, a to e, predstavuje riziko ohrozenia medzinárodných reťazcov. E, je potrebné zabezpečiť, aby lieky a ochranné prostriedky boli dané tým, ktorí ich najviac potrebujú a nie e, tým, ktorí za to ponúknú viac. Však z dlhodobého hľadiska by bolo absurdné mať takéto protekcionistické opatrenia boja proti vírusu a iným budúcim epidémiám. Ak chceme mať e, dobrý ekonomický vývoj, musíme no, čo najskôr sa dostať e, z tejto pandémie. Ak sme, budeme naďalej v karanténe, tak blánime ľuďom a celým štátom e, rozvoja vtedy, keď ho najviac potrebujú, odolnosť a pravidla medzinárodného obchodného styku, strategické zásoby a diverzifikácia e, zásobovania by mali byť tou hlavnou hnacou silou. E, musíme Eh, obhajovať multilaterálne pravidla spolupráce. Musíme teda eh, zrušiť eh, colné tarify vo farmaceutickom priemysle. Keď budeme, len keď budeme spolupracovať, tak naozaj sa nám podarí pokraziť tento vírus a znovu oživiť hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne kolega Hansen a teraz pani. Ďakujem pekne. a bude katastrofou pre európskych spoluobčanov, predovšetkým pre tých najzraniteľnejších. Pani van der Leyen to povedala. Áno, už uh, Európa vynaložila veľké úsilia vďaka svojej iniciatíve, ale aj vďaka našej podpore. Uh, ale takisto povedala, že bude potrebné spraviť viac a ja k tomu pridám, že bude treba spraviť veci inak. Viac, s ambicioznejším rozpočtom viac, e, cez e, mutualizáciu e, dlhu, tak, ktorý potrebujeme, aby sme ostali pred šokom hospodárskym a sociálnym, ale často sa tu hovorilo o solidarite. Ja by som hovorila o solidarite versus úsporným opatreniam máme v podstate štátnu správu, ale aj e, sociálne vyjednávanie. K tomu si prispieť k prerozdeleniu to všetko e, za posledné roky ohrozili e, úsporné opatrenia. Preto treba veci zmeniť. Solidarita sa, európska sa bude prejavovať aj cez spravodlivejšie európske zdaňovanie. Mali by sme ukončiť toto daňovú konkurenciu, ktorá vyprázdňuje národné e, pokladne aj európsku pokladňu. Musíme mať iné opatrenia. Keďže je to katastrofa pre našich spoluobčanov, je to zároveň aj katastrofa pre iné kontinenty a bude dramatická pre Afriku. Ak e, e, e, by sme mali podporiť myšlienku zrušenia dlhu, tak musíme ísť ďalej a musíme e, pracovať na tom, aby sme zabránili daňovým únikom. To je takisto naša povinnosť. Ďakujem veľmi pekne kolegyňa Arena. Teraz eh, dve minúty kolegyňa Mecola. Ďakujem veľmi pekne. Tento vírus nepozná hraníc, ale pozná uh, hrdinov. Naši lekári, uh, sestričky, vedci, ale uh, napríklad aj pracujúci v potravina alebo A Toto sú tí uh, hrdinovia. A uh, čo povedal pán Steinmeier, toto nie je vojna, toto je dôkaz humanity a naozaj by sme mali mm, svoju silu podporiť a a pacienti z Bergama boli v Bavorsku, e, Litva pomáha Španielsku a teraz mal, malcký a taliansky um, e, producenti robia masky, takže naozaj teraz toto musíme rozšíriť aj na spoločné sily, keď chceme vytvoriť e, vakcínu. Znamená to milióny pracovných miest, ktorými môžeme zachrániť, ale mnohí môžu prepadnúť cez túto sieť a preto sa musíme zamerať aj na tých, musíme byť flexibilní a adaptovať sa. No a potom, keď chceme bojovať proti tejto kríze. Tu nás čaká veľmi, veľká kríza v Stredomori, Líbia, mnohí ľudia, ktorí sú na mori a uviaznutí a nemôžu sa vylodiť. Takže naozaj potrebujeme skutočnú solidaritu, musíme zachraňovať životy a nemôžeme členské štáty, ktoré sú v prvej línii ako Španielsko, Malta, Taliansko ponechať na pospas. Naozaj mm, my e, nemôžeme nemôžeme ich nechať tak, pretože my sme v tom spoločne sme na jednej lodi a teda aj spoločne musíme z toho výjsť. Ďakujem veľmi pekne kolegyňa Mecola a teraz kolega Rona 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Um, um, E, pred rokom som povedal, že musíme vytvoriť Spojené štáty európske, pretože Európa čelí globálnym výzvam a tieto globálne výzvy vyriešime len spoločnými silami, spoločným, e, spoločným spôsobom. A teraz zažívame takú tragédiu, kedy si musíme povedať, že kríza sa nezastaví na hraniciach. Tuto krízu môžeme zvládnuť len spoločne a musíme sa povedať, pozrieť na to, ktoré sú tie oblasti, kde musíme spoluprácu e, rozšíriť, aby sme pomáhali našim občanom. A tiež veľmi jasne vidno, že členské štáty vedia ukázať solidaritu a Európska únia vie zmobilizovať zdroje, aby e, znižila dopady v zdravotníctve aj v hospodárstve. Avšak na nešťastie vidíme, že niektoré štáty zneužívajú, e, zneužívajú toto postavenie. Napríklad Viktor Orbán teraz má tú moc, aby sa rozhodol ako chce a vydáva také rozhodnutia, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s riadením tejto krízy a s vírusom. A teraz dostáva medzinárodný medzinárodnú pomoc a aby riešil túto krízu a ponecháva na pospas bez pomoci mnohých pracovníkov, ktorí prišli o prácu. Musíme chrániť našich občanov voči takýmto prírodným katastrofám, ale aj ostatným krízam a musíme európskych občanov pred týmto všetkým chrániť. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Ronaj a teraz kolegyňa Vajs. Ďakujem veľmi pekne.

Um, takýto, tento vírus sa dotýka našich e, plúc a potom, keď nemáme dostatočne silné e, srdce, tak potom táto osoba zomria. E, niekto možno príde o rodičov, o svojich rodinných príslušníkov. Takže toto všetko sa deje a my tu hovoríme o európskych firmách, ktorí sú srdcom našej spoločnosti, nášho nášho hospodárstva, ale sú tu aj také spoločnosti, ktoré sú pľúcami v tejto kríze. No a Práve klimatické zmeny škodia našim plúcam a tieto plúca sú, je, je klíma a Európa potrebuje silné srdce, ktoré bude naďalej umožňovať ďalšiu produkciu, aby sme mali čo jesť. A mm, preto je potrebné zachovať aj komunikáciu medzi zákazníkmi a produkciou. Musíme podporovať aj výskum aby sme mali dostatok prostriedkov, ktoré potrebujeme. Musíme zvýšiť naše zelené úsilie tak, aby sme sa do roku 2050 stali CO neutrálnymi. No a tiež v srdci v našich snách je jednotný trh, ktorý sme vytvorili preto, aby sme nemali vojnu medzi sebou. A práve tento vnútorný trh je tu veľmi dôležité. Na základe vnútorného trhu môžeme chrániť naše srdce ktoré musí byť počas celej tejto krízy a aby sme nemali žiadne e, bariéry. A toto musíme zabezpečiť, aby sme vytvorili tieto iniciatívy na ochranu klímy, ktoré budeme potrebovať. A toto musíme rozšíriť do celého sveta, musíme sa z tejto krízy poučiť. A mojou nádejou je, že že e, na základe tejto krízy chránime svoje jediné srdce, ktoré máme a to je naše, náš vnútorný trh. Ďakujem pekne pani Vajs, teraz pani Pičienu. Ďakujem, pán predsedajúci. Nič už nebude tak ako predtým. Toto si všetci uvedomujeme, toto vieme. Všetko sa zmení a toto platí pre všetkých, v každom kúte sveta. Tu a teraz musíme teda si položiť otázku, ako to bude s Európou, ako to bude s týmto veľkým snom, ktorý sa zrodil na troskách druhej svetovej vojny. Bude to všetko tak ako predtým? Dnes hovoríme o solidarite. Bude solidarita e, znamením novej Európy? Ja o tom nepochybujem budeme žiť už so solidaritou v budúcnosti, ale nehovoríme iba o solidarite silnejších so slabšími. O tom teraz nechcem hovoriť. V najbližšej budúcnosti nebude nikto dosť silný na to, aby si vedel poradiť sám. Teraz hovoríme o solidarite, ktorá eh, má byť všeobjímajúca pre všetky naše členské štáty aj inštitúcie, pretože táto kríza uh, tá zasahuje hlboko nás všetkých, naše slobody, naše práva, aj naše sociálne práva. Teraz potrebujeme odvahu, potrebujeme všetko, čo sa dá využiť, všetky nové aj staré nástroje na to, aby sme riešili túto krízu. A ak nebudeme mať odvahu, tak aspoň toto chcem povedať, pán predsedajúci, Eh, zopakujem, nič už nebude tak, ako predtým. Ďakujem pani... Ďakujem veľmi pekne kolegyne Pičerno a teraz 1,5 e, minúty kolega Šváb. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, komisia, kolegovia. Teraz by som pokračoval v tom, čo povedala pani Pičerno. Nič už nebude tak, ako bývalo po tejto kríze a preto aj tie diskusie, rozprávy v tejto inštitúcie by sa mali zmeniť. Mali by sme sa zameriavať na riešenie, a nie na staré problémy, problémy a preto si myslím, že je to správne, že toto uznesenie sa venuje dvom hlavným bodom. Po prvé solidarita medzi členskými štátmi a po druhé ako spoločne výjsť z tejto krízy. Ja by som sa venoval dvom príkladom. Predsednička komisie úvodom povedala, že je dôležité, aby sme opäť posilnili vnútorný trh, ale tento nevytvoríme znova tým, že komisia pri každej možnosti povie, všetko musia urobiť členské štáty, lebo majú väčšiu flexibilitu. A vždy, keď sa ukáže nejaký problém, tak sa hodí zodpovednosť na členské štáty. My sme to videli aj pri spernici, pri E, paušálnych cestách, ale toto všetko vie potom, vedie k tomu, že e, každý členský štát si vytvorí osobitné riešenie a potom nebudeme mať tú jednotu na vnútornom trhu, ktorú by sme si želali. V záležitosti od, toho, od toho u koho si kto túto e, cestu objednal. A tiež máme smernicu s medicínskymi zariadeniami, tam sme to jasne ukázali a naozaj budeme potrebovať spoločný štart po tejto kríze a to sa nám podarí podarí len vtedy, keď si budeme vymieňať aj údaje o tých, ktorí boli nakazaní. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Ďakujem, pán Šváb. A teraz pani Jončeva na 1,5 minúty. Ďakujem. Vítame snahy komisie koordinovanie reagovať na pandémiu, ale kríza si vyžaduje, aby sme spravili oveľa viac a išli ďalej. Potrebujeme mať silné európske vedenie. Musíme od komisie dostať konkrétne návrhy na to, ako obnoviť našu spoločnosť a hospodárstvo. Ja by som chcela upozorniť na dve otázky. Schengen, právny štát a sloboda prejavu. Čo sa týka hraníc, opäť sme zlyhali a ochrana hraníc eh, je dôležitejšia ako ochrana európskych spoluobčanov a ich práv. Eh, musí mať koordinovanú stratégiu, e, nemôžeme jednoducho zatvárať hranice, tým sa žiadny problém nevyrieši. Právny štát, táto kríza by nemala nás pripraviť o základné ľudské práva. Ľudia by si nemali musieť vyberať medzi ľudskými právami a zdravotnou starostlivosťou. A ja sa obraciam nielen na komisiu, ale aj na radu Mm, na rade prestaňte individuálne riešiť právny štát. Pomenujte problémy a riešme ich spoločne. A nemôžeme dovoliť členským štátom, aby slobodu prejavu takisto zadelovali do jednotlivých skupín. V jednotlivých európskych krajinách boli ľudia stíhaní za vyjadrenie verejne svojich názorov, ako napríklad v Bulharsku, ale nielen tam. Európa musí konať teraz. Ako členské štáty musíme prežiť túto krizu spoločne tak aby sme zachránili Európu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Jončeva a teraz na 1,5 minúty pani Spiraky. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár Ševčovič, dámy a páni, milí kolegovia, e, dve veci sú historicky dôležité v súvislosti s touto krízou. Je to spôsob, akým sa Európa popasuje s touto krízou. Maršalov plán, o ktorom hovorila pani van der Leyen, by mal sa začať realizovať Ehm, čo očakáva Európska komisia? Na čo čaká, aby sa posunula ďalej a požiadala členské štáty o konkrétne opatrenia? Ehm, navrhované dlhopisy by sa mali kombinovať so všetkými ďalšími prostriedkami, ehm, tak aby sme zabezpečili väčšiu likviditu našej spoločnosti. Len ak posilníme prítomnosť Európskej únie len v vtedy e, občania budú stať po našom boku v týchto ťažkých časoch. V týchto ťažkých časoch taká krajina ako u nás, Grécko, e, ukázala, že keď máme silných lídrov, e, ako nášho pána premiéra, môžeme dosiahnuť vynikajúce výsledky. Potrebujeme európsku podporu. E, nestačí mať nejakú trojku a memorandum. Musíme mať nový model, pokrizový model, ktorý bude vychádzať e, z cestnej mapy z ekologického dohovoru, ktorý uprednostní investície do digitálneho hospodárstva, ekologického hospodárstva a digitálnej transformácie. Dnes zažívame krízu, a problémy a musíme sa z toho ponaučiť z tejto medzinárodnej krízy. Ďakujem pani Spiraky. Teraz pán López, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. My teraz prežívame naozaj bezprecedentnú zdravotníckú krízu, ktorú si posledné generácie nepamätajú a bude to mať devastujúce účinky na našu spoločnosť. A zároveň nám to ale aj nastavilo zrkadlo a nepáči sa nám, čo vidíme v tom zrkadle. Ehm, zažili sme dosť zahambujúce veci a situácie. A potom Euroskupina konečne urobila prvý krok. A teraz Európsky parlament žiada ambiciozný balík od rady, ehm, ktorá bude rozhodovať budúci týždeň. Ehm, treba jasne povedať, tu sa hrá o našu budúcnosť, ale aj o naše prežitie. E, ide tu o to, či prežijeme, či budeme mať schopnosť vytvoriť skutočný plán obnovy pre ekonomiku tohto kontinentu. Samozrejme, potrebujeme kolektívny dlh, e, skolektívnenie dlhu, keď chceme spoločnú budúcnosť, keď chceme spoločnú obnovu, ktorá bude zároveň aj inkluzívna a ekologická.